varmt välkomna till eh, dagens utskottsmöte. Vi har... Chcela by, som otvoriť, dnešné rokovanie. Čaká nás veľmi nabitý program, e, zaujímavé diskusie. Najprv budeme hovoriť, na, budeme rokovať na vysokej úrovni o záležitostiach týkajúcich sa mainstreaming a tu chcela by som vás teda privítať a prvým bodom nášho programu je prijatie programu schôdze. Er Môžeme teda postupovať na základe preloženého programu. Ďalej máme oznamenania predsedajúcej. Poprosím, aby ste zobrali na vedomie, že vzhľadom na to, že nás čaká ešte do konca roka veľa vecí, bude sa konať v Štrasburgu mimoriadne zasadnutie e, počas e, decembrového e, zasadnutia. Takže prosím vás, aby ste si to poznačili do svojho kalendára. Prechádzame k tretiemu bodu nášho programu. Ide o výmenu názorov s poslancami, ktorí majú na starosti rodovú dimenziu a e, začlenovanie a integráciu, rodovú integráciu. Som veľmi rada, že môžem v mene nášho výboru pa, e, pozdraviť pani Koch Merin, ktorá je podpredsedničkou parlamentu a predsedničkov skupiny na vysokej úrovni. Toto dnešné zasad, toto, toto zasadnutie sa koná dnes z toho dôvodu, že e, pokiaľ ide o poslancov, e, pretože e, práve e, pani Kohmery sa zaoberá otázkou mainstreamingu a môžeme teda získať informácie o tom, čo mieni urobiť skupina na vysokej úrovni, pokiaľ ide o legálnosť a pluralitu, čiže zaujíma nás to, čím sa zaoberáte. Okrem toho, sa dozvieme aj, čo sa v tejto oblasti deje v rámci parlamentu. Pani Kohmerin, e, vítam vás e, v našom výbore a odovzdávam vám tieto slovo, aby ste nás e, mohli poinformovať. Äh, Damen und Herren, verehrte Kolleginnen, glaube ich. Dámy a kolegyne, sa teším, že som medzi vami a že takouto formou <clears throat> budeme pokračovať v spolupráci medzi vysokou e, pracovnou skupinou a e, našou parlamentnou skupinou. Mám ten dojem, že za posledných e, 15 mesiacov, odtedy čo pracovná e, skupina je činná, sme toho už niečo dosielili a že takto pôjde aj ďalšie mesiace. Chcela by som povedať niekoľko slov o tom, čo táto pracovná skupina robí, čo je zmyslom a účelom a, a prečo je veľmi dobré a dôležité mať dobrú spoluprácu s vašim výborom. Myslím, že väčšina z nás sleduje ten istý cieľ a síce e, zrovnoprávnenú spoločnosť e, mužov žien e, bez ohľadu na rozdielnosti v, sexuálnom orientovaní, náboženstva a tak ďalej. Ale my sa e, zaoberáme e, vlastne našimi štruktúrami, ktoré máme k dispozícii ako parlament. E, v parlamente formulujeme vždy politické ciele a v najrozličnejších oblastiach, ako napríklad zlúčenie povolania a rodiny, šance pre staršie ženy na pracovnom trhu, potom za spojenie rozličných skupín E, do spoločnosti, e, robíme politické rozhodnutia a toto môžeme robiť dôveryhodne, e, ak v, u nás samotných to splníme tak aby sme mohli povedať, že to, čo chceme dosiahnuť pre ostatných, sme už sami dávno dosiahli správy parlamentu, parlamentu sa to ešte nie všade podarilo a preto e, je naša pracovná skupina, ktorá má stále, tak povedec, podpichovať, aby sa e, e, dali veci do pohybu. Ako to robím? Máme na to viacero nástrojov, ktoré používame, napríklad akčný plán. Každý rok máme nový, aktualizovaný Um, akčný plán s novými cieľmi a nedávno sme schválili viacročný plán na roky 2009 až 2013, kde sú načrtnuté tie e, podstatné línie. Máme aj e, sieť na e, zapojenie e, pohľavne špecifických aspektov, rodovo špecifických aspektov, podporujeme e, pracovnú skupinu, pretože je to dôležitý krok a to, čo sa robí aj e, v, vo výboroch, tak to sa musí aj odzrkadliť na sekretariátoch. E, tak aby máme E, chceme dosiahnuť, aby v dokumentoch Európskeho parlamentu bol text rodovo neutrálny a je to e, niekedy kontroverzná otázka, hlavne čo sa týka jednotlivých e, jazykov. Napríklad e, v švedčine to nie je taký problém, pretože tam sa takto e, v gramatike rody nerozlišujú. V iných krajinách zasa e, je to veľmi vypukle, takže e, je to veľmi rozmanitá problematika a pre nás ako parlament je to mm, veľmi napínavé. Máme mm, potom výmenu s ostatnými orgánmi EU, inštitúciami a mm, Európsky parlament sa na tom vždy e, zúčastňuje. A ďalšie inštitúcie EÚ sa na nás pozerajú, sledujú nás a niektorí ktorí sú skutočne, e, majú záujem o administráciu, správu, e, ktorá je rodovo neutrálna, tak sa pozerajú aj na Európsky parlament, aby sme, to, aby sme boli v tomto príkladom aj pre odúciu EÚ. Takže e, e, veľmi ostro sa sleduje, čo robíme. Táto skupina existuje od roku 2004 ako reakcia na správu e, z výboru pre rodové záležitosti a, a ročných akčných plánoch je veľmi dôležité, aby sme e, predtým, než e, si stanovujeme témy, e, si vymenili názory s, s výborom pre ženské záležitom. Máme predsedu. Je to vždy jeden z podpredsedov Európskeho parlamentu, takže všetci podpredsovedia majú vždycky len e, e, úlohu zastupovať predsedu, takže v tomto sme urobili výnimku. Ďalej máme ešte pani Angelina, ako členku, potom Agnika Svensson, pani Rod Berend má duplovanú funkciu, e, teda, predstavuje aj Kanele Lene, ktorá by mala byť tiež ako um, členka, ale je presvedčená, že pani Svensson to robí tak vynikajúco, že mm, deklegovala túto úlohu jej miesto predsedničky skupiny, teda pardon, výboru. Máme aj pána, je NUS Baunevo, je členom, eh, je predsedom eh, skupiny e, delegátov, delegácií. Pani Luling, Paul Schmidt bol tiež e, členom, až e, sa vrátil do Maďarska ale očakávam, e, že sa k nám pridá e, ďalší, aby sme mali druhé, dvoch mužov, čo je pri týchto témach e, často veľmi dôležité. Takže toľko krátky prehľad našich akixivitít a tomu by som rada potom vylovala aj mm, diskusiu a možno budete mať nejaké podnety, nápady, pripomienky. Veľmi podporujeme e, začlenenie gender mainstreamingu do činnosti e, výboru a do budgetingu. Máme pracovnú, nasadili sme pracovnú skupinu, ktorá vypracúva e, usmernenia, čo sa týka rodovo neutrálnych jazyka aj smerom interne, aj smerom na vonok. E, a naše rozhodnutia musíme samozrejme kontrolovať, či sa aj realizujú. Ďalej pracujeme s ďalšími inštitúciami, napríklad s komisiou pravidelne, potom e, Európskou investičnou bankou, jednak ich e, navštivujem ja, jednak ich referentov prizývame k nám. Máme 5 cieľov. Poprvé rovnaké postavenie žien a mužov, rovnaké šance pre, e, pre telesne postihnutých alebo teda s postihnutiami, e, odstránenie prekážok, bariér, zosilnenie vedenia a v zrovnoprávnení rozlišnosti, ako to robíme, e, stanovujeme si ciele, koľko žien e, by mali byť napríklad na určitej administratívnej úrovni. E, to sa dá kontrolovať, je to ľahké stanoviť si taký cieľ, ale Horšia je situácia, keď ide o postihnutých ľudí alebo s e, rozličnými náboženskými presvedčeniami, e, pretože to sú údaje, ktoré nie je povinné udať. Keď napríklad niekto, komu chýba prst, tak nechce sa dať zaregistrovať a vystupovať ako postihnutý. Niečo sme dosiahli, čo sa týka najvyššej úrovne a single management e, level. Mm, Štyria z z 11 generálnych e, riaditeľ sú ženy, to je 36%, nie je to ešte 5, no ale predsa len my sme si stanovili cieľ 20% tak e, nám ukazuje, že sme dosiahli viac, takže môžeme e, byť smelší. 32% máme e, na úrovni riaditeľom. Tu bol cieľ 35, ale to sme nedosiahli. Na strednej úrovni máme len 22 a tejto oblasti e, musíme na to dávať veľký pozor, sledovať to. Prvýkrát sa nám podarilo v minulom akčnom pláne na poput pani Svensonovej sme zahrnuli aj slovo kvóty a keď to vidím správne, tak mnohé oblasti správy to uznávajú a urýchli celú procedúru. Takže už pri uchádzačoch nie sú vôbec ženy a to by sme nemali takto mať. Mali sme 36 opatrení na základe tých jednotlivých línií budúci, cez zasadnutie 16. novembra. E, tam sa budeme zapodievať s akčným plánom pre rok 2011. A ešte možno budeme niečo meniť. Takže toto ako taký prvý pohľad na našu prácu, prácu našej pracovnej skupiny a samozrejme rada vám odpoviem na otázky. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto informácie. Práca tejto skupiny na vysokej úrovni je veľmi dôležitá a v mene nášho výboru musím povedať, že sme veľmi radi, že môžeme s vami spolupracovať s cieľom zvýšiť rovnosť v rámci Európskeho parlamentu. Váš príhovor bol veľmi zaujímavý a teraz môžeme otvoriť diskusiu. Ako povedala pani Kormerín, máme pani Kohmerin povedala, že už na roky 2012 a 2013 e, vypracovali program, ale pokiaľ ide o podrobnejší plán činnosti na rok 2011, to je dokument, ktorý sa ešte vyvíja a veríme, že jeho pomocou bude možné dosiahnuť zlepšenie situácie. Teraz odovzdávam slovo vám, pokiaľ by ste chceli niečo povedať, pani Lichtenberg, nech sa páči. Ah, ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Regelmäßigkeit dieser Sitzungen. Ich halte es für... Ďakujem pekne. Je to veľmi dôležité, že máme takéto e, pravidelné stretnutia v, v právnom výbore e, prvýkrát tiež e, spolupracujeme na tému, že postavenie žien je dôležité a musíme všetci tejto problematike venovať pozornosť. Žiaľ, musíme konštatovať, že všetko, čo parlament uzneseniami požadoval, eh, to žiaľ z toho nevznikne e, veľmi e, dobrá úprava, čo sa týka spolupráce pre celý tento, celú túto oblasť neexistuje e, normálny postup, ale taká akási zúžená varianta. Je to problém, ktorý zatiaľ sa nám nedarí riešiť pretože si myslím, že by to bolo veľmi dôležité, aby všetci, ktorí sa o túto tému e, zaujímajú a komunikujú aj vo vlastných e, štátoch, aj s právnymi expertmi je tu progresívny e, odpor, reakčný odpor, aby som to takto polemicky nazvala. A majú e, veľmi malý vplyv v medzinárodných krémiách, e, aktívni sú skôr na národnej úrovni. A potom, keď vznikne problém, E, nestačí sa vydať za muža z krajiny, kde to funguje. Mali by sme teda vystúpiť z tejto formálnej úrovne. E, komunikujme na našej štátnej úrovni e, a členov rady. Opýtať sa ich, prečo nerobíte viac pre ženy, e, pre ich e, slabšie, slabšie miesto v prípade rozvodov. Začneme spolu komunikovať e, a potrebujeme viac podpory. To isté v páti pre postihnutých, pre práva pasažierov, a Mám ešte jednu vec, myslím si, že je to veľmi dôležité. Vraciam sa teraz, e, vrátila som sa z Číny, z e, cesty delegácie a myslím si, že práve táto naša európska pozícia aj pri kontaktoch s delegáciami e, by sme mali vlastne túto otázku, túto tému zapájať aj v tejto oblasti, na tejto úrovni. A musíme si klásť otázku, či aj pri takýchto príležitostiach sa dostatočne, e, dostatočný prístor venuje téme žien. Ďakujem. Ďakujem pani Lichtenberger za vaše stanovisko. Pani Thompson nasleduje. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za túto prezentáciu, ktorá bola veľmi inšpirujúca a čo sa mi obzvlášť páčilo v rámci toho prvej tej, tej, toho prvého riadku to bola práve tá otázka uplatňovania rodového hľadiska pri príprave rozpočtu. My u, uplatňujeme toto hľadisko v mnohých ďalších uh, oblastiach, ale pokiaľ ide o tak, túto oblasť, tak tam sa uh, to nezohľadňuje a v mojej, nie, nie, tomu, nie je žiadny výbor, ktorý by bol e, venovaný tejto otázky. Otázke nie tomu ani v mojej krajine, v mojom parlamente, ale malo by sa tak začať robiť v Európskom parlamente. Okrem toho je veľmi e, moderné začať hovoriť o inkluzívnom pracovnom prostredí. E, my ako ženy by sme samozrejme mali mať prístup, ale aj máme prístup k istým pracovným miestam, ale ženy oni tieto miesta opúšťajú z toho dôvodu, že nie sú tieto práce e, inkluzívne, pretože tie priestory, respektíve podmienky nezohľadnujú nezohľadňujú toto rodové hľadisko a preto musíme pracovať aj na inkluzívnom pracovnom prostredí. E, my e, musíme dohľadať aj na to, čo robí komisia, pretože ako vieme, v marci E, sa vypracovala charta pre ženy a, všetk- a komisia prislúbila, že všetkých 27 komisárov bude vyvíjať úsilie o to, aby zohľadňovali otázky gender mainstreaming. Teraz máme novú komisiu, ale myslím si, že veľmi často sa táto perspektíva stráca zo zreteľa, keď sa e, diskutuje o návrhu nových smerníc. Ďakujem. Ďakujem, pani Thompson. E, pani Boer, nech sa páči. Bavar. Really to discuss uh, what's going on with uh, možnosť prediskutovať si, čo sa deje, najmä témy rodovej rovnosti. A z tohto hľadiska mám jednu otázku. Spomenula sa tu zvýšená úroveň spolupráce. Mám pocit, že zvýšená úroveň spolupráce sa uplatňuje iba v niektorých prípadoch. Keď výbor FEM má s týmto čosi dočinenia, vždy sa hovorí o čom si neviem, či použijem to slovo správne, Diskutuje sa o tom nedostatočne. Tieto diskusie nadobúdajú zvláštne formy a zvláštny tón niekedy. Preto sa vás chcem spýtať, či by bolo možné zaoberať sa touto témou na úrovni pracovnej skupiny, ktorá pracuje na vysokej úrovni Pretože niekedy i v tých prípadoch, kedy by bolo nevyhnutné e, zaradiť medzi naše ciele rodový rozmer v danej téme, zvýšená spolupráca nestačí. Nie je to dostatočne priebojný výraz. Tak Mrs. Bauer, odgúde til Mrs. Matera, varsågod. Ďakujem, pani Bauer. Pani Matera. Jo, anch'io mi unisco. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Aj my by sme sa chceli poďakovať za túto iniciatívu. Pani podpredsedničke sa chcem poďakovať za to, že medzi nás prišla, pretože takýmto spôsobom si môžeme vymediť názory. V prvom rade by som chcela vyjadriť súhlas s tými piatimi prioritami, ktoré ste uviedli vo vašom akčnom pláne, ale chcela by som sa spýtať, ktoré z týchto bodov sa vzťahujú na pozornosť, ktorú musíme venovať eh, mzdovým rozdielom medzi mužmi a ženami a takisto pokiaľ ide o eh, dôchodky. Výbor eh, túto novú, po, považuje túto tému za veľmi dôležitú pre Európsku úniu. Vieme, že je to niečo, čo spadá pod pôsobnosť členských štátov. Napriek tomu zelená kniha komisie otvára veľmi široké možnosti na vydávanie usmernení týkajúcich sa rovnakých miest pre mužov a ženy. Čiže ktorý z týchto piatich bodov by podľa vášho názoru mohol pokrývať eh, dôchodky a rozdiely v mzdovej oblasti medzi mužmi a ženami? Ďakujem. Ďakujem, pani Matiara. E, to je veľmi zaujímavá otázka. Domnievam sa, že e, kolegovia sa veľmi pozitívnym spôsobom všeobecne vyjadrovali k týmto piatim prioritám. Pani e, Koch-Merin, odovzdávam slovo, aby ste mohli odpovedať na otázky. Ďakujem. Ďakujem za otázky a pripomienky. Čo sa týka odpovede, je to trošku problém, pretože jednotlivé body, o ktorých ste hovorili, sú politicky veľmi relevantné a, a mne celkovo popadajú do e, pracovne, pracovnej náplne e, skupiny. Našou úlohou je sledovať e, parlament. E, nemali by sme sa e, vlastne mm, e, rozchádzať s alebo odchylovať od tých politických rozhodnutí, ktoré sa príjmajú v parlamente. Napríklad uznesenia k mm, rozhodovému právu. Mm, ale aj tu v správe administratéra je e, podiel je tu vysoký podiel eh, manželstiev eh, partnerov z rozličných eh, krajín. Ale nie je to naša práca ako pracovnej skupiny ovplyvňovať politický proces. Zdá sa mi to veľmi napínavé, ale aj tak si myslím, že by sme príliš zasahovali na oblasť e, FEM a e, pritom dobrá spolupráca spočíva aj v tom, že máme jasne vyhranené, kto čo robí. Napriek tomu e, rada príjmam podnety, že témy špecifické pre ženy by sa mali stať obsahom diskusí eh, aj v rámci delegácií. Takže mm, eh, vy by ste snáď eh, mohli toto oznámiť a by sme mohli mohli povedať, áno, toto budeme podporovať, ale iniciatíva musí vychádzať z vášho výboru. Pre mňa škandinávské krajiny. Mm, e, mám o nich takú predstavu, že v Európe v tejto oblasti dosiahli najviac, ale gender budgeting je samozrejme veľmi dôležitá téma, e, nosná téma. Pri peniazoch prestáva priateľstvo a začína e, skutočné delenie moci. A tu je veľmi dôležité, aby E, rodové aspekty hrali ústrednú úlohu. A to je oblasť, ktorú musíme veľmi pozorne sledovať. Pri mnohých opatreniach, e, ktoré sa tu v parlamente prijímajú, a ktoré vyplývajú z možnosti aj rozpočtových, e, aby z toho vznikal ročný, ročná správa, aby hm, E, napríklad, e, ako sa využívajú časy venované e, deťom, teda tam je to asi 80 žien. Čo sa týka teda uvoľnenia za účelom nejakého štúdia alebo kursu a tak ďalej, vzdelávania, tam nemáme žiadne čísla, údaje. Takže e, musíme e, dosiahnuť, aby e, z, zlučenie rodiny a práce, aby to nebola len ženská téma. Tak máme napríklad tréningy na pohovory, aby sa ženy vedeli lepšie E, lepšie predstavovať pri uchádzaní sa o práce, tak by sme mohli e, niečo podobné e, urobiť pre mužov v rámci rodiny. Komisár Ševčovič, ktorý je zodpovedný za túto oblasť, chcem ho vo februári na sadnutie vo februári sa chceme pozvať pani Reding, ktorá je skutočne veľká bojovnička a tiež chceme e, vlastne e, mali sme s ňou zasadnutie, kde sme e, hovorili o kvótach, aj o situácii v súkromnom hospodárstve. Aj pán predseda Busek bol celý unesený a poklada kvóty za dobrú vec. Takže máme tiež úzké prepojenie a myslím si, že v komisii je tiež veľa predstaviteľov, ktorí chcú e, toto e, podporiť. Majú záujem. Čo sa týka vašej otázky Enhanced Cooperation Pani Bauer, to spada skôr e, do politickej oblasti a nie e, čo sa týka spolupráce e, jednotlivých pracovných skupín, výborov a tak ďalej. Pokiaľ ide o in, interinstitucionálne otázky, tak myslím, že tam je to správny spôsob. E, čo sa týka e, otázky týkajúcej sa e, dôchodkov, tam sú ženy stále veľmi teda na horšom, v horšej pozícii. Vychádza to vlastne už z rozdielnosti Eh, odmien, eh, teda platov, keď sú, eh, sú, máme opatrenia, ktoré urychľujú kariéru, konkrétny prípad. Parlament má, otvoril kanceláriu vo Washingtone a každé oddelenie tam má niekoho poslať a to vlastne mal taký účinok e, e, urýchlenia kariéry a prihlásili sa len muži, žiadna žena. To je samozrejme problém. Ako vedúca pracovnej skupiny som si povedala, mali by sme ešte raz e, e, vypísať e, príjmanie žiadosti, pretože po čase predsa sa musí zjaviť nejaká žena, ktorá požiada to, to sa trošku podobáme súkromnému hospodárstvu, že máme stále dokola tie isté problémy, ale kde sme e, neschopní ich riešiť aj a zdraháme sa urobiť aj niektoré nekonvenčné kroky. Čo sa týka konkurzov e, o posty, pre posty v parlamente, tak e, si myslím, že konkurs by sa mal uskutočniť len vtedy, keď e, medzi uchádzačmi budú aj muži, aj ženy. Teda keď budú len muži, tak sa konkurs neuskutoční. Mm, situácia je síce trochu iná, ale tie štruktúrálne e, veci sú si podobné. A musíme hľadať aj iné e, spôsoby a cesty pretože chceme dosiahnuť aj ehm, toto to všeobecné zrovnoprávnenie aj e, v súkromnom hospodárstve. Ďakujem veľmi pekne za e, túto vašu reakciu. Záverom by som chcela povedať, že je veľmi dôležité, aby sme zdôraznili, že táto je dôležité, že táto skupina na vysokej úrovni sa zaoberá nielen administratívnymi, ale aj politickými otázkami. Samozrejme, e, medzi administratívne opatrenia patrí aj činnosť nášho výboru a je potrebné, aby sme veci vnímali z veľmi širokého hľadiska, aby sme sa snažili o zlepšenie situácie. Veľmi pekne ďakujem za tie informácie, ktoré ste nám dnes poskytli. Želám vám ešte ďalej e, plodnej práce v rámci vášho, e, vašej skupiny, ktorú považujeme za veľmi dôležitú pre celý parlament. Ja veľmi pekne ďakujem takisto všetkým. Vi vidare po dagens föredragningslista. nu... A teraz e, môžeme pokračovať v našom dnešnom programe. Dostávame sa k bodu, ktorý sa týka e, plánovaných plánovaných činností výborov Európskeho parlamentu v súvislosti s radovou rovnosťou. Veľmi stručne. Chcela by som povedať e, niečo o tom, aká je súčasná situácia a čo z toho vyplýva, respektíve čo z toho sa týka nášho výboru, ako aj výborov vo všeobecnosti. Pred niekoľkými týždňami sa konalo vypočutie, ktoré bolo veľmi zaujímavé. A týkalo sa žien a ich začlenovania do spoločnosti. Pani Kratca v tejto súvislosti predložila svoju správu. Hovorili sme aj o ženách podnikateľkách, hovorili sme o, o malých a stredných podnikoch. A v programe na budúci rok je dôležité z hľadiska nášho výboru aj to, že sa tam objavujú aj ženy v politike Potom e, budeme pracovať aj v oblasti vonkajších vzťahov. To znamená, že e, sa bude hovoriť o úlohe žien v konfliktných situáciách, ako aj pri e, dos- obnove mieru a demokratizácii. Svara följande mainstreaming i de olika utskotten. Stretneme sa aj s členmi parlamentu, ktorí majú na starosti mainstreaming v ostatných výboroch parlamentu. Mali sme v úmysle vypracovať akýsi kontrolný zoznam, checklist, ktorý by umožnil vymedziť jednotlivé úlohy parlamentných výborov v oblasti rodovej rovnosti. Takže by ma zaujímali vaše návrhy v súvislosti s takýmto kontrolným zoznamom. E, už sme e, sa snažili získať e, rôzne, ide nám o to, aby sme získali rôzne stanoviska pri vypracovaní tohto dotazníka. Toto je oblasť, ktorá je dôležitá nie, a užitočná nielen pre náš výbor, ale aj pre ostatné. Od 21. septembra výbory prijali novú stratégiu v oblasti rovnosti. Táto má platiť až do roku 2015. Je to stratégia, ktorá je začlenená do pracovného programu a ktorá predpokladá konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zdôrazniť rovnosť na všetkých úrovniach politiky. Bola by som e, tiež rada, keby osoby zodpovedné za rodovú rovnosť v jednotlivých výboroch e, prihľadali na tento zoznam a aby kladli otázky komisárom v jednotlivých oblastiach politiky, tak aby to bolo v súlade s tým, čo predpokladá ich e, program činnosti. Predpokladám, že vám je známe, že máme na starosti aj iniciatívnu správu pre oblasť gender mainstreaming a táto správa sa bude vypracúvať raz za dva roky respektíve sa vypracúva a za rok 2011 ju má vypracovať práve náš výbor. Čiže bude to iniciatívna správa na uplatňovanie rodového hľadiska gender mainstreaming e, je dobré, že náš výbor bude pracovať na tejto správe, pretože táto oblasť je veľmi dôležitá a takisto je dôležité, aby sme mali k dispozícii dotazník, ktorý by nám umožnil e, získať e, názory všetkých ostatných e, výborov. Takisto sa treba zmieniť o tom, že tento dotazník samozrejme nemá za cieľ nadmerne zaťažiť osoby, ktoré majú e, na starosti gender mainstreaming e, v ostatných výboroch, ale skôr ide o to, aby, mohli, aby im um, u, uľahčil ich prácu. Otázky rodovej rovnosti budú preto začlenené do činnosti jednotlivých výborov a takýmto spôsobom by sa mala presadiť a zvýrazniť rovnosť v rámci jednotlivých oblastí politiky. Otváram teda diskusiu. Otázky, ktoré sú predmetom nášho dnešného rokovania, sú vám známe. Zaujímali by ma vaše názory týkajúce sa tak dotazníka, ako aj formulára. A predpokladám, že by ste mohli predložiť svoje návrhy aj písomne až do 13. novembra, tak aby sme mali ten čo najlepší kontrolný zoznam, najlepší checklist, ktorý by nám umožnil pokračovať v našej práci. Pani Lichtenberg, ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ešte som nemala možnosť to prečítať a, mm, a myslím, že je dobre, že to treba e, komentovať písomne. E, chcem e, jeden bod osloviť, e, neviem, či je v checkliste. Všade, kde ide o peniaze, moc a technické otázky, tech, keď ide o hearingy, ktoré vypočutia, ktoré organizuje výbor, tak tam nachádzam takmer vždy, sa stretávam s mužskými expertmi. A myslím, že to je čosi, čo by sme si mohli uh, tiež vziať e, viac na vedomie. Samozrejme, že sú jednotlivé situácie, eh, kde existuje skutočne veľmi málo medzinárodných expertov, ale aj tak e, musím konštatovať, že v tých najrozličnejších tematikách e, nám na, vysvetľujú svet, tak povediac, e, muži. A myslím si, že ženy by to vedeli rovnako dobre. A myslím, že by sme to mali mať niekde na mysli, takže e, skôr na tej formálnej e, úrovni, že kto vlastne vyberá expertov, kto ich pozýva, tak tuto by sme mali dbať na to, aby sme na pódiach mali e, aj ženy. Pokiaľ to je v tom dotazníku alebo teda v tom kontrolnom zozname, tak je to dobré, ale myslím, ak nie, tak by sa to tam malo zahrnúť, lebo je to veľmi dôležitá vec. Ďakujem veľmi pekne. Tá otázka, na ktorú ste poukázali, je veľmi dôležitá. A môžem vás informovať, že je súčasťou tohto dotazníka, ako aj kontrolného zoznamu. Vidíte, aké dôležité je vykonávať e, v tomto zmysle vypočutia, zostávať delegácie, pretože je dôležité, aby boli do nich zaradené aj odborníčky, expertky. Je to dôležité, pretože skutočne platí, že dosť často máme panely, kde dominujú muži, najmä pokiaľ ide o peniaze, o ekonomiku, o otázky súsiace s, so zahraničnou politikou a tak ďalej. Takže je potrebné zabezpečiť rovnosť aj v týchto oblastiach a musíme rozmýšľať aj o tom, ako to dosiahnuť. Ďakujem, pani Lichtenberge. Pani Thompson, nech sa páči. To nie je problém iba vo výboroch, ale aj v jednotlivých politických stranách. Organizujeme vypočutia a hovoria tam k nám len muži. Skutočne s tým treba niečo urobiť. Že by sme mali sa pozerať na mnohé veci z rodového hľadiska a zaradiť rodovú perspektívu do mnohých oblastí, kde toto nie je zvykom. Napríklad, keď hovoríme o tvorbe pracovných miest, ako by sme mohli vytvoriť politiky Európskej únie na tvorbu pracovných miest aby sme trh práce, ktorý je teraz rodovo segregovaný, zmenili. Ako prispieť k rovnosti medzi pohľaviami? Ako uplatniť rodové hľadisko v týchto záležitostiach? Som presvedčená, že mnohé výbory neuplatňujú rodové hľadisko. Musíme si to uvedomiť a potom ešte stále bude pred nami dlhá cesta, ktorá si bude vyžadovať veľa práce vo výbore Júri, v ďalších výboroch, kde by sa malo rodové hľadisko začať uplatňovať. Ďakujem vám. Tak, Mrs. Eh, Thompson. Ďakujem, pani Thompson. Aj v tomto prípade ide o dôležitú otázku. To znamená, že ide o využitie tých nástrojov, ktoré máme k dispozícii na účely rovnosti. Ehm, vo Švedsku, v mojej krajine, sa konalo dôležité stretnutie predsedov vlád bolo tomu tak pred niekoľkými rokmi. A keď dostali premiéry program, tak e, videli, že ako experti sú prizvaní iba muži. Takže naša, naša premiérka e, zistila, že sú tam skutočne len muži a podľa jej názoru to nebolo správne a rozhodla sa, že na tomto stretnutí sa nezúčastní. Bolo to dosť drakonické, drastické rozhodnutie, ale ako vidíte, samozrejme aj ženy môžu svojím spôsobom prispieť e, k týmto jednotlivým oblastiam. Neviem, či sa chce ešte niekto prihlásiť o slovo. Zdá sa, že tomu tak nie je, preto by som sa vám chcela poďakovať za vašu účasť na tomto stretnutí a e, stretneme sa ešte raz v našej úlohe výboru zodpovedného za uplatňovanie rodového hľadiska. Očakávam, že e, mi predložíte vaše stanoviska písomne do. Varmt välkomna tillbaka då. Tack. Do 30. novembra. O pol piatej bude pokračovať naše rokovanie. Ďakujem. Yes, it could be, but, uh, but it, I don't know. I don't know if the time. I don't know.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

Všetkých vítam na tomto spoločnom zasadnutí s Výborom pre ľudské práva, čiže spoločné zasadnutie Výboru pre ľudské práva a Výboru pre rodovú rovnosť. Už pred desiatimi rokmi sme dospeli k prijatiu uznesenia 1325. Toto je veľmi dôležité z hľadiska vplyvu žien a postavenia žien v krízových situáciách a v, vo vojnových situáciách. Odtedy sme získali mnohé poznatky a skúsenosti týkajúce sa postavenia žien v takýchto situáciách, ako aj ich e, možnosti a možnosti prispieť k obnove mieru. E, my teda organizujeme toto zasadnutie spoločne s Výborom pre ľudské práva. My e, spoločne pracujeme na tomto veľmi dôležitom uznesení 1325. Veľmi pekne vás vítam na tomto spoločnom zasadnutí. E, máme tu aj spolupredsedajúce, ktoré budú spolupracovať v priebehu tohto popoludnia. E, čiže hneď odovzdávam slovo pani Hautala, ktorá je predsedničkou výboru pre ľudské práva. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Svensson, prepačte, že Eh, sme prišli troška neskôr, ale sme dosť dlho v našom výbore diskutovali o situácii v Mexiku a nemohla som to nejako ovplyvniť. Je dôležité, že eh, v rámci uznesenia 1325 môžeme hovoriť o eh, našej koordinovanej činnosti v posled, za posledné desaťročie. ročie. Vo Fínsku som veľmi úzko spolupracovala s Elizabeth Ren, ktorá je generálnou tajomničkou a ktorá spolupracuje s generálnym tajomníkom OSN. Takisto s pani Ellen Shalin Johnson, ktorá je predsedničkou Liberia. Hovorili sme o postavení žien v konfliktných situáciách. Ženy sa často stávajú obeťami týchto konfliktov, ale môžu mať aj vplyv na riešenie týchto konfliktov, na snahu o ich vyriešenie, ba v každom prípade o stabilizáciu situácie. Možno urobiť záver, že dnes by sme mali hovoriť o analýze e, uplatňovania e, uznesenia OSN číslo 1325 e, vykonala sa príslušná štúdia, ktorá hovorí o uplatňovaní tohto uznesenia, ako aj nasledujúcich Uh, uznesení 1820, uh, 1888 a 1889. Um, uh, to sa týka aj uznesení Bezpečnostnej rady OSN a nových usmernení Výboru pre ľudské práva. Teraz, aké sú závery ešte stále zostáva urobiť e, prácu na e, kódexe správania sa, potrebujeme rozpočet na financovanie misií, ktoré majú sledovať upletňovanie týchto, tohto uznesenia, čo sa musí robiť v súčinnosti s miestnymi orgánmi a takisto treba zabezpečiť vzdelávanie tu e, by som chcela povedať, ako to všetko zabezpečiť v rámci e, politických obmedzení. Tieto usmernenia týkajúce sa úlohy EÚ v tejto oblasti sú vyjadrené v komplexnom e, prístupe u EÚ k uplatňovaniu uznesenia 1325. Tento pracovný nástroj bol prijatý v roku 8. E, decembra roku 2008. Hovorí sa v ňom, akú úlohu by mala zohrať EÚ pri, úlohe, pri ochrane žien a ich e, úlohe ako e, pri zabezpečovaní mieru. E, v júli tohto roka sa OSN rozhodlo zriadiť útvar pre ženy a máme dôvod očakávať, že rodová politika bude oveľa serióznejšie začlenená do štruktúr a aktivít OSN. Pani Bachelet, Michelle Bachelet, bývalá prezidentka Čile bola vymenovaná za výkonného riaditeľa tejto organizácie. Táto by mala začať pôsobiť od roku 2011. 30. septembra 2009 zasadala Bezpečnostná rada OSN, ktorá prijala uznesenie 1888 o aktivitách na e, predchádzanie sexuálnemu násiliu v prípade konfliktov. E, Ehm, generálny e, tajomník vymenoval osobitného vyslanca pre otázky e, sexuálneho násilia voči ženám v krízových situáciách ehm, stalo sa tak vo februári 2010 a toto miesto bude vykonávať Margot Thurston. Ja viem, že Margot má veľmi dobré predpoklady na to, aby tento mandát zodpovedie vykonávala. Uh, a určite e, bude venovať pozornosť aj iným formám e, násilia proti ženám, ktoré úzko súvisia s jej mandátom. EU e musí rozhodne naďalej venovať pozornosť týmto otázkam vo všetkých svojich vonkajších aktivitách. Takmer 35 rozvojovej pomoci EÚ sa vynakladá na také projekty, ktoré majú významnú rodovú dimenziu. Podľa OSN menej než 6 e, čiže to, predtým to bolo menej než 6 keď som sa rozprávala s Mahtim Achtisárim, ktorý sa pričinil o mierové rokovania, on vždy hovoril, že sa pýta, a kde sú ženy pri rokovacom stole o nastolení mieru a e, dostal e, a skutočne situácia je taká, že schopné ženy sa málo kedy dostanú až na úroveň e, týchto rokovaní. Medzičasom bolo prijatých viacero dokumentov, uznesení, vyhlásení v súvislosti s týmto uznesením 13. 1325. Eh, parlament prijal eh, takisto dokument eh, alebo akčný plán 7. maja 2009. Tento akčný plán obsahuje aj plán EÚ týkajúce sa uznesenia 1325 a 1720 E, teraz by som spolu s Evou Svensson chcela odovzdať slovo našej rečničke pani Gigi Gia. Ďakujem za slovo, Heidi. Veľmi pekne ďakujem parlamentu a teda tomuto výboru za túto dôležitú štúdiu. Cieľom tejto štúdie bolo poskytnúť istý základ, všezahrňujúci základ pre rezolúcie 1820 a ostatné, ako aj pre ďalšie usmernenia, ktoré sa týkajú žien v ozbrojených konfliktoch. Rada by som poďakovala všetkým, ktorí sa podielali na štúdiách. Francisco Penaldo, Sebastian Blocking a Crowd, ktorí pomáhali s prvou časťou o OSN. Dúfam, že všetci máte kópiu tejto štúdie. Má 180 strán, polovica z nich sú prílohy a dúfam, že ste si prečítali aspoň odporúčania, ktoré treba uplatniť a parlament môže pomôcť pri uplatňovaní. Chcela by som poukázať na to, že tento výskum sa vykonával od januára do mája 2010, takže máme polročný odstup od týchto výsledkov. Možno sa veci pohli ďalej, možno nie. A štúdia bude čoskoro publikovaná v, ešte v novembri. Máme tu úžasných odborníkov a odborníčky, ktoré tiež prispejú k osvetleniu tejto správy. E, nebudem hovoriť dlho, pretože radšej by som odpovedala na otázky. Môžete si prečítať doma v pokoji celú správu. To, čo povedala Heidi, bude fungovať aj technika. Áno. Niečo mi tu chýba. While I talk, if you can just give me five minutes, because I've realized that you have the wrong presentation. Potrebovala by som 5 minút, aby som si nastavila tú správnu prezentáciu, pretože tu nemám nastavenú tú správnu a poprosím o trpezlivosť. Kým to budem robiť, budem hovoriť o základných podmienkach, o tom, čo sa dosiahlo na úrovni EÚ a čo chcel od nás parlament pri zadaní tejto štúdie, sú, je v súlade s tým, čo robilo OSN za ostatných 10 rokov. Všetky členské štáty Európskej únie sú isté, že členmi OSN a všetky rezolúcie, ktoré sa tu spomínali, tvoria istý veľký rámec, v rámci ktorých sme pracovali na našom výskume, napríklad rezolúcia, ktorá sa týka žien v ozbrojených konfliktoch. Ďalšia štúdia sa vykonala v roku 2009 pre výbor AFET. Tam sme sa zameriavali skôr na uplatňovanie rodového hľadiska, čiže gender mainstreaming vo vonkajších vzťahoch EÚ. A už sa blížim k tomu, aby som vám túto štúdiu odprezentovala. Okay, we have lift off. Excellent. Apologies for that. Veľmi sa ospravedlňujem, že mi to tak dlho trvalo. A teraz to už nabehlo. Budem nadvezovať na to, čo povedala Heidi. Pokračujeme v tom, čo už rozvinulo OSN. Mali sme tu dynamickú zástupkyňu, ktorá sa venovala tejto práci za ostatných 12 mesiacov a mám pocit, aj ona má pocit, že by sme mali prestať opakovať o to, že to je všetko také zložité, že sa to nedá zastaviť. Napríklad kazetové bomby alebo zranenia žien, zraniteľných e, osôb vo vojnách. Pozrime sa spolu na stranu 5 štúdie, ktorá je pred vami, pretože veľmi dôležité pochopiť, že v rámci EÚ nie je dôležité iba štatisticky podchytiť ženy alebo podchytiť ženy ako obete, mediatorky, agentky, zmeny, ale máme tu istý rámec EÚ, v ktorých sú tri aspekty diplomatické aktivity, kde sú ženy zástupkyne. Máme tam zatiaľ iba jednu ženu, Rosalind Marsen zo Sudánu, a to je veľmi dôležité, že aspoň jednu. Potom pozeráme, a teraz sa sústredíme na bilaterálne programovanie, a vidíte tu, že v rámci situácie, ktorá nastala po Lisabonskej zmluve, vznikli isté nové úlohy. Napríklad aj Európsky parlament na tomto poli externých vzťahov po Lisabonskej zmluve zmenila konzultačný status parlamentu. Teraz má parlament aj rozpočtové právomoci, čo je veľmi dôležité. A nesmieme zabúdať na bilaterálnu prácu, ktoré členské štáty EÚ vykonávajú, pretože EÚ je schopné vygenerovať oveľa viac právomoci, než je súčet právomoci jednotlivých členských štátov EÚ. Toľko sú, je všeobecný mm, podklad, z ktorého, z ktorého som chcela vychádzať. Už som spomenula komplexnosť tejto štúdie. Francúzske predsedníctvo EÚ sa zameralo na e, politický dialog, uplatňovanie rodového hľadiska a inštrumentárium ktoré zabezpečí, aby sa aj naozaj vykonalo to, čo sa slúbilo, do čoho budú zapojené ďalšie dve organizácie, ktoré sa zaoberajú e, riešením konfliktov v rámci spoločnej politiky. Preskúmali sme aj ďalšie usmernenia. Potom tu máme prílohy, ktoré sú takisto rozsiahle, kde sme analyzovali všetko a porovnávali sme fakty vy extrahované z týchto dokumentov. Nebudem podrobne hovoriť o všetkom, je to jednoducho komparatívny prehľad toho, ako Európska únia a OSN uplatnili 1325. Eh, Čo sa týka metodológie, eh, nedá sa tu nejako zdlhavo hovoriť o tom, ako sme postupovali. Robili sme rozhovory s hlavnými aktérmi v EÚ. Napríklad počas 4 rokov väčšina ľudí sa sústredila tu v Bruseli, ktorí sa zaoberajú touto tematikou. Na, našťastie ho osobne poznám. Potom som vycestovala a ďalší ľudia, ktorí pracovali na tejto veci na rozličné misie. Takže sme získali informácie z prvej ruky. Ďalej sme vypracovali kvantitatívnu a kvalitatívnu štatistickú analýzu, ktorá sa zamerala na všetky spoločné akcie e, spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky a operácie, ktoré sa snažia udržiavať mier. Zabrali sme sa aj ľudskými právami a tým, ako sú uplatňované. Ďalej sme sa zaoberali personálom, ktorý bol pridelený k vykonávaniu tejto rezolúcie 1325 najmä na ženy a aj na finančné nástroje. Hlavným rozporom, ktorý sme našli, je, je to veľmi dobre už vyjadrené v spomenutých usmerneniach. Politická nestabilita a konflikty vytvárajú nerovnováhu a problém, ktorý má EÚ, nie je iba rodové hľadisko, ale je to šírenie e, zbraní hromadného ničenia, ktoré vedie k eskalácii násilia a Ďalej tu existuje celá spleť rozličných nástrojov a dokumentov, napríklad takých, ktorí súvisia s predajom zbraní. Takisto domáce násilie je ďalšou obrovskou témou, ktorá e, prechádza všetkými týmito našimi oblastiami, ktorými sa zaoberáme. Toto je taký celkový náčrt e, podhubia celých, celej tejto veci. A všetci odborníci, ktorí sa venovali týmto témam za ostatných 10 rokov, sa zamerali aj na aktivity. Máme tu aj indikátory OSN, máme tu akčný plán OSN napriek rezolúcii 1325, ktorá je naozaj povzbudzujúca, ale ne, nenúti štáty vytvoriť e, národné akčné plány, preto vznikli len usmernenia a ľudia boli v tejto zmesi dokumentov a plánov stratení. Až keď pani Wallström bola vymenovaná do svojej funkcie, vytvorila veľmi dôležitú a dobre načasovanú štúdiu, ktorá bola analýzou mierotvorných praktik a je to naozaj vynikajúci sprievodca pre všetky misie. Chcem k tomu povedať dve veci. Táto štúdia štúdia analizuje všetky možné aspekty našej témy a zaoberá sa aj tvorbou politiky, aj poslancami, ale zároveň aj ľuďmi, ktorí uplatňujú všetky tieto dokumenty, akčné plány a usmernenia v praxi. A týmto spôsobom sa treba zaoberať e, danou témou. Už medzi tým sa vytvorili aj niektoré národné akčné plány, čo je veľmi dobré a EU a OSN vytvorili mnohé partnerstva, napríklad partnerstvo pre rodovú rodnosť a rozvoj. Ale žiaľ, e, táto štúdia nemohla čerpať z výsledkov práce tohto partnerstva. Zatiaľ máme tu právne aspekty, ktoré sú záväzné. Ženy musia mať prístup do rozličných oblastí, čo sa týka násilia voči ženám, Existuje eh, v rímskom štatúte eh, vyjadrenie, že to je porušenie ľudských práv, keď ide o násilie voči ženám. A potom táto štúdia iba zdôrazňuje to, čo hovorí každý, že jediné inštitúcie, ktoré podporujú túto tému, sú mimovládne organizácie a tieto sú agentmi zmeny. Dnes sú to len organizácie, ktoré pozbudzujú, a vytvárajú podhubie, ale potrebujeme aj formálnejšie štruktúry. Napríklad delegácia EÚ môže hrať v tejto veci dôležitú úlohu a EÚ môže silnejšie presadzovať e, svoju tému prostredníctvom aj Európskeho parlamentu. Cieľom EÚ je vytvoriť široký politický rámec, ktorý doteraz sa vytváral ad hoc ako väčšina rámcov pre vonkajšie vzťahy EÚ a Istým spôsobom sa prekrýva s 1325. Nedostatok e, líderského ducha v EÚ však vytvára isté problémy. Nemáme tu ani systematickú implementáciu a chýbajú aj monitorovacie mechanizmy. Tu vidíme, a zdôrazňujem, že ten dokument ako taký je celkom dobrý. Napríklad nás požiadali, aby sme rozanalizovali v rámci tohto dokumentu implementáciu rezolúcie 1325 a 1820 v rámci misií spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky. Je to dobrý dokument, ale ľudia ho neuplatňujú v praxi. Prečo? Pretože neexistuje osobnosť, ktorá by presadzovala tento dokument, tieto usmernenia. Je to podobné ako pri iných dokumentoch, aj keď e, napríklad v, na generálnom riaditeľstve pre rozvoj sociálne záležitosti a zamestnanosť sú ľudia, ktorí sa zaoberajú týmito vecami a prepájajú tieto dokumenty s internými nástrojmi EU a dávajú pozor, aby si navzájom neprotirečili. To je dobrá vec, že sa takáto práca začala. Interné dokumenty sú dokumenty, ktoré jeden z nich má charakter cestovnej mapy, potom je to Európsky ochranný príkaz a ďalšie z inštrumentária európskych e, nástrojov. Čo sa týka násilia, takmer vždy sú do tejto témy zapojené zbranie, pašovanie zbraní a e, pašovanie žien. Na týchto 150 stranách sme maximálne sa snažili pokryť všetky aspekty, ale existujú tu aj isté obmedzenia. Obmedzenia EÚ sme našli, poukázali na ne, najmä čo sa týka rýchlosti odpovede na e, nedostatky, skorá výstraha, takisto neexistuje nič v tejto oblasti. OECD má veľmi dobrú, dobrý systém skorej výstrahy. Čo sa týka mandátov na misie, aj keď sa schválil tento mandát, nezahrňa konkrétne usmernenia alebo implementácie ktoré sa týkajú porušovania ľudských práv. Je tu veľa motivačných nástrojov, ktoré sú zabudované do tejto agendy, ale treba ich ešte zakorporovať do rozpočtu. Rod, rodové hľadisko sa ešte stále vníma ako istý luxus, ktorý sa zakorporováva do týchto dokumentov v praxi. A ešte je tu otázka, kto vlastne uplatňuje to, čo je v dokumentoch zachytené v praxi. Musí to byť osobnosť, ktorá, ku ktorej sa istým spôsobom zbiehajú nitky. Celá architektúra týchto dokumentov sa vytvárala ad hoc, je nejasná, nevieme presne, čo sa bude diať a zástupca, ktorý mal na starosti túto tému, bol nedávno presunutý na inú agendu a je stále nejasné, či bude istý osobný zástupca, ktorý si vezme túto tému za svoju a či sa bude lobovať v rámci ľudských práv. Komu táto agenda prípadne je stále otázka a ďalšia vec je, že všetky dokumenty, ktoré som vymenovala, nie sú prepojené s architektúrou inštitúcií mnohí ľudia, ktorí sú tu e, dnes v miestnosti, urobili istú, odvedli istú prácu v ľudských právach, alebo vedia, čo to je rezolúcia 1325. Lenže často ľudia iba 10 práce venujú tejto téme a ostatných 90 venujú iným projektom. Preto treba, aby sa niekto sústredene zameral na túto tému. Pani Ashton podporuje uh, uplatňovanie rodového hľadiska vo väčšine svojich prejavov sa snaží presadiť. Túto tematiku je však veľmi ťažké zaraďovať rodové hľadisko do hlavného prúdu diania, ak neexistuje architektúra inštitúcií, ktoré by ju presadzovali. Čo sa týka eh, organizácie UN Women, tam sa snažíme o uplatňovanie rodového hľadiska a o presadzovanie takejto politiky, ale stále bojujeme s chýbajúcou architektúrou inštitúcií. Nevieme, na koho sa obratiť, s kým konzultovať, čo je v našom najlepšom záujme. Rada by som upriamila vašu pozornosť i na pozitíva, najmä za ostatných 5 rokov v EÚ. Napríklad si spomínam na prvé stretnutie odborníkov na otázky rodu a pohlavia. Zúčastnili sa tam viacerí mladí ľudia z EÚ a na našej ostatnej schôdzke na najvyššej úrovni sa naozaj zúčastnili mimoriadne dôležití ľudia z EÚ, NATO a OSN. To je za 5 rokov veľmi dobrý výsledok a rozvoj tejto platformy. Takisto máme neformálne kontakty, vytvárame pracovné skupiny typu Task Force, ktoré pracujú v rozličných inštitúciách na neformálnej báze a odvádzajú úžasnú prácu, pretože sú silnými osobnostiami. Čo sa týka rod, rodu a ľudských práv, existujú tu isté strediská, do ktorých sa zbiehajú všetky nitky. Agendy ženských práv, ľudských práv, to je dobre, nemáme ich až toľko, koľko by sme chceli, ale máme ich už 300, ak by sme sa unovali všetky zrátať tak ako som na začiatku hovorila. Veľmi málo ľudí však pracuje v týchto strediskách na plný pracovný úvezok. Iba z časti sa venuje aj tejto agende. Existuje však aj sieť týchto stredisk, ktoré riadi DG Eko, Je to vynikajúce, že existuje takáto oficiálna sieť, pretože si tam ľudia, odborníci vymieňajú informácie prostredníctvom internetu, ale ešte stále je to na neformálnej báze. A keď kľúčový človek odíde, tak vypadne celá časť siete. Preto sa netreba spoliehať len na osobnosti, ktoré odvádzajú neformálne obrovský kus práce pri tejto agende. A ak takáto osobnosť odíde, čas na našej štruktúry sa zrúti. Musíme konkrétnejšie vybudovať interné štruktúry organizačné inštitúcionálne štru, štruktúry. Čo sa týka misií pri spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politike, máme tam teraz viacej žien, uplatňuje sa rodové hľadisko aj v praktikách, ktoré sa uplatňujú v praxi. Minulý rok bolo stretnutie k tejto veci. Ľudia sú v kontakte navzájom. Existujú tzv. Eh, poradcovia pre rodové hľadisko pri týchto spomínaných misiách, napríklad konkrétna osoba, ktorá bola vymenovaná za, na toto miesto. Veľký problém je však v tom, že harmonizácia a štandardizácia stále zaostávajú. Na úrovni EÚ vidno snahu o harmonizáciu a štandardizáciu pre školenia na posty takýchto odborníkov, ale čo sa týka slovinského predsedníckého tria. Vytvára sa tu istý manuál alebo príručka, ktorú však treba prepracovať. A v OSN máme ešte ukazovatele, čiže európske indikátory, o ktorých budem hovoriť neskôr. Máme tu pracovnú skupinu Task Force, máme podporu národných plán, plánov, ktoré vznikajú aj v krajinách, do ktorých plyne e, pomoc zo strany Európskej únie. Čo sa týka víziev, teraz len budem opakovať to, čo som už hovorila, rodové hľadisko sa stále náležite neuplatňuje. Sú stále otázky, na čo takúto agendu, ale už existujú aj indikátory, takže sa to všetko začína. Čo sa týka zdrojov, keď neexistuje dostatočne hutná pevná štruktúra, ťažko pridelovať zdroje. To som už spomínala. Čo sa týka členských štátov, ospravedlňujem sa všetkým Nemcom v ale ty si ešte stále nevypracovali národný aktný plán, to je hamba. Treba harmonizovaný prístup, mali by sme sa zamerať na silnejšie odporúčanie Európskej únie, pretože sa budú líšiť od NATO a od e, OSN. Európsky prístup voči, voči bezpečnosti v ozbrojených konfliktoch by sa mala malo byť harmonizované. Čo sa týka reakcií na e, náhle vzniknuté situácie, tam sa venujeme aj rozvojovej pomoci. Ďalším problémom je nedostatok formálnej zodpovednosti, zodpovedania sa za činy a štruktúry a takisto nedostatky v hláseniach. Toto všetko si môžete prečítať e, v dokumente. Hm, chcem však povedať, že je veľmi dobré, že sa dosiahli isté pozitívne výsledky, napríklad ukazovatele, respektíve indikátory, ktoré zachytávajú tento pozitívny postup v rámci EÚ. Ale problémom je napríklad štúdia o ženách vo zbrojených konfliktoch. E, Analizovali sme počas francúzského predsedníctva isté indikátory, to znamená, že sme študovali percento vyškolených žien, štatistiky, počet žien vo vysokých pozíciách pri vojenských operáciách eh, v personále a počet žien, ktoré sa zúčastňovali kooperačných programov. A takisto percento žien a mužov medzi utečencami a ľuďmi, ktorí utečencom pomáhajú. Spomínaný súbor indikátorov, ktoré sa vypracovali počas francúzského predsedníctva, sú zamerané, ako som už spomínala, na ženy v ozbrojených konfliktoch. Tieto ukazovatele vychádzajú z plánu rodovej rovnosti, to znamená, že tu ide o isté prelínanie tém, o istú koncentráciu spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky a ženskej agendy. Tieto ukazovatele nie sú však špecifické pre ženy v ozbrojených konfliktoch s jedine, čo robia, je podporujú krajiny, aby sa správali podľa rezolúcie OSN 1325. Všetky členské štáty by mali odsúhlasiť tieto ukazovatele, aby bolo možné hĺbkovejšie analyzovať rozličné aspekty tejto veci. Už by som mala skončiť. Ešte tri obrázky. Takže ešte posledná pripomienka. Všetky tieto finančné mm, <clears throat> nástroje obsahujú, či otázka, či obsahujú všetky finančné nástroje, odkaz na tieto Eh, programy, to nie je celkom jasné. Je dôležité, aby sme sledovali predovšetkým rodovú architektúru, aby sme sa usilovali o zvýšenie eh, zastúpenia žien a takisto, aby skupina na vysokej úrovni potom všetky tieto zistenia mohla eh, analyzovať a uplatniť vo svojej práci s cieľom usilovať sa o lepšie rozpočtové usmernenia. Ďakujem veľmi pekne a som pripravená odpovedať na vaše otázky. Ďakujem za vaše eh, odborné eh, stanoviska, ďakujem aj za vaše skúsenosti, ale parlament samozrejme v tomto smere má eh, svoju dôležitú úlohu. Som si istá, že kolegovia budú mať záujem o diskusiu s vami. Nech sa páči. Ďakujem za tieto veľmi zaujímavé pohľady na to, čo sa už dosiahlo a čo ešte zostáva urobiť. Pred pár mesiacmi som sa zúčastnila zasadnutia e, e, lobby e, žien, európskych žien za juhovýchodnú Európu a hovorilo sa, to, toto zasadnutie sa konalo v rámci OSN v e, New Yorku a konštatovalo sa viac menej to, čo ste vypovedali, že zastúpenie žien ešte nie je dostatočné, takisto pokiaľ ide o EÚ, tak e, chyba tu Eh, líderstvo v tejto oblasti, čo do veľkej miery eh, je v zhode s tým, čo eh, presadzuje Catherine Ashton. Ako ste povedali, skutočne ona silne zdôrazňuje otázku práve rodovej dimenzie, ale ak nemáme akčný plán, tak ako to chceme dosiahnuť? Chcela by som položiť jednu otázku, ktorá sa týka Julex, pretože som spravodajkyňou tohto parlamentu pre Kosovo a konali sa viaceré stretnutia s um, Julexom a e, štábom e, tejto misie, kde sa takisto hovorilo o rodových otázkach. Mňa by zaujímalo, ako posudzujete ich činnosť v oblasti podporovania e, účasti žien v EULEXe ako aj smerom na vonok. A okrem toho ďakujem za to, že ste povedali, že práve sieť ženských mimovládnych organizácií eh, vyvíja tlak, lebo naozaj niekedy si neuvedomujeme ani v rámci EP, ako veľmi potrebujeme práve takéto ženské mimovládne organizácie. Um, e, takisto záverom by som chcela povedať, že my v rámci výboru APET a ďalej by sme mali urobiť viac a e, delegácie, ktoré navštevujú jednotlivé časti sveta, e, majú e, na čele ženy iba v dvoch prípadoch, takže je potrebné, aby sa ženy dostali do vedúcich pozícií aj v týchto medzinárodných delegáciách či a takisto, e, čo som e, sa nedávno zúčastnila na rokovaní v e, Južnej Amerike, takisto tam boli väčšina muži. Pán Džib, predseda podvýboru pre ľudské práva, sa tu takisto zúčastňuje teraz pani De Brun a potom pán Brandner. Ďakujem veľmi pekne. Uh, E, povedali ste, že ste skúmali niektoré vnútorné programy a že ste špecificky e, posudzovali niektoré programy pre rodovú rovnosť. Zaujímalo by ma, či ste sa zaoberali e, programom premier a zmierenie v Írsku. Bol to program, ktorý sa týkal aj konfliktných situácií a riešenia konfliktov. Pozostával z troch odlišných programov PIS 1, PIS 2 piece, 3 a, e, mož, a viem, že obsahujú aj opatrenia, ktoré sú špe, sa špecificky týkajú žien. Možno to poznáte, možno nie, ale a, e, keď e, som Predtým, než som prišla do eh, Európskeho parlamentu, tak som bola zapojená do eh, rokovaní o dosiahnutí mieru. V Belfaste je potrebné, aby sa neprestane zabezpečovalo, že sa na týchto aktivitách budú eh, zúčastňovať aj ženy a že ženy dostanú aj úlohu pri dosahovaní, zabezpečovaní mieru a, zmier, a dosiahnutie zmieru. Ďakujem, ďakujem. A teraz pani Brantner. Ďakujem, Žiži, za túto správu e, keď si hovorila o dokumente z roku 2008, zdá sa to byť skutočne veľmi dávno, ale napriek tomu je to správa, ktorá je ešte stále dôležitá. E, moja otázka mala si dojem, že bolo ľahké e, získať prístup k týmto e, všetkým dokumentom a získať odtiaľ potrebné údaje. Ja som mala taký pocit, že v tom čase, o ktorom hovoríme, bolo dosť ťažké získavať tieto údaje, tak by ma zaujímalo, či sa situácia odtedy aspoň trocha zmieri, e, zlepšila. Ďakujem, pani Bratner. A teraz e, odovzdáme slovo našej e, e, rečničke, ale poprosím ja, aby hovorila veľmi stručne, pretože nás potom ešte čaká ďalšie rokovanie, ktorému bude predstaviť pani Swensen. Nemôžem byť stručná, pretože nemám jednoduché odpovede. <clears throat> Čo sa týka Kosova, boli sme tam viackrát E, je tam 5 e, rodových e, poradcov. Chápem, že je tam veľa problémov a a veľa sa odhrávalo na vysokej úrovni. Hovorím v teréne so skupinami žien, ženskými skupinami a sú touto misiou e, veľmi spokojní. E, potrebujú e, viac pracovať na svojich prácach z verejnosti aj navonok, aj dovnútra. Veľký problém s dokumentmi EU je vždy tam, kde je napísané where appropriate, teda tam, kde je to vhodné. E, prístup k datám nie sú lepšie. Veľakrát som sa pýtala, žiadala hlavne od e, komisie jednoduché dáta, e, už nie sú zachovávané. Mm, rada bola trošku lepšia nie je nikdy, nie je nikto zodpovedný za zber týchto dát. E, má to robiť hovorca, ale pretože je to dôležité pre IAS. Tak teraz e, odovzdávam slovo e, Eve, aby ďalej viedla túto E, toto zasadnutie. Ďakujem. Ďakujem aj pani Gie e, pre našu expertku. Bolo to veľmi zaujímavé informovanie a obohatilo to naše e, vedomosti a znalosti. Teraz by som rada privítať ďalších expertov a žiaľ musím pripomenúť, že na základe meškania e, máme k dispozícii už len veľmi málo času. A preto vám chcem pripomenúť, že každý dostane od, z našich hostí 10 minút. A potom, aby zostalo ešte miesto pre e, mhm. odpovede a otázky a odpovede. Takže E, vítam novú e, riaditeľku Unifan, e, pani Dagmar Schumann. Her je vedúcou nového oddelenia OSN. Tešíme sa, že toto oddelenie existuje, UN Women oddelenie. A pani Schumacher, máte slovo. Ďakujem pekne. za pozvanie. E, som rada, e, že môžem byť tu. E, prezentácia bola veľmi inšpirujúca. Chcela by som hovoriť o minulom mesiaci v októbri, ktorý bol, sme uzavreli v New Yorku a bolo to veľmi dôležité. Sme hovorili, že máme veľa vecí na papíri, ale implementácia mešká. A minulý e, mesiac e, sme si e, zanalizovali, že čo sa udialo. Tri podujatia. Prvý bol v Bezpečnostnej rade 13. októbra, kde generálny tá, tajomník diskutoval o zapojení žien do otázok mieru a budovania mieru. Tretia, tretí bod zvýšiť e, e, výdavky, postkonfliktné výdavky e, na e, problematiku žien. To je, myslím, veľmi dôležitý krok. Všetky členské štáty to privítali a podporili akčný plán a myslím, že implementáciu musíme silne podporovať. Tých sedem bodov e, sa týka v veľkej miere toho, čo môže vykonať systém OSN. E, eh, druhá, druhé podujete bolo Global Open Day, teda globálny deň otvorených dve, e, dverí a, a bol to nový prístup a angažovanie sa vo veci e, ženských aktivistiek. E, spomínala to aj pani Lunaček. DPA, DPKO a UNDPA boli hostitelia Veľa ženských organizácií tiež pomohlo pri organizácii tri ženské e, vedúce osobnosti, čo sa týka hm, mierových úsilí. A potom e, pracovníci z generálneho sekretariátu a generálny tajomník sám aj e, občianská spoločnosť e, bola prítomná a bola to veľká príležitosť e, a mm, snaha je to inštitulizovať na regulárnej báze. Ide o pridelenia viac kompetencie ženám na všetkých úrovniach riadenia. E, pozornosť venovaná ženám počas a po e, konfliktoch. A potom e, v procesoch výstavby venovať viac pozornosti aj finančných prostriedkov ženám. Ďalej je, bolo 26. oktobra zasadnutie v Bezpečnostnej rade, kde e, uznali, že treba urobiť oveľa viac, aby sa implementoval 1325 e, hlavne v oblasti e, ženy, mier a bezpečnosť a budú vytvorené indikátory aj v krajine generálneho e, tajomníka a rade a e, e, podľa 13 25 musí rada organizovať lepšie svoju prácu a a opäť roko sa má konať zasadnutie rady o 13.25 o 5 rokov. Toto zasadnutie k tej rady bolo jeden z najdlhších v histórii, vyš 12 hodín a verím, že e, to bol najdlhšie, bolo najdlhšie e, zasadnutie na túto tému a bolo najviac e, rečníkov Michel Bachelet, generálny tajomník. Michel Bachelet prezentovala správu e, generálneho tajomníka a uznala tam aj e, e, činnosť a angažovanosť členských štátov, občianskej spoločnosti a tak ďalej. Bol tam ECOTO, NATO, Civil Society a 82 členských štátoch plus aj Palestina. A samozrejme, prepačte, že som nespomenula Hillary Clinton. Uh, E, prijali e, e, predsednícke vyhlásenie. Správa bola prijatá, respektíve privítaná a, a oslávilo sa založenie tejto novej organizácie. Podporujú ženy v práci v oblasti otázok mieru a bezpečnosti v oceku 10 sa hovorí, že podporuje používanie indikátorov ako, e, náro, ako nástroje na e, implementáciu 1325 každej krajine a podporuje a vyzýva členské štáty, aby e, ďalej e, podporovali a rozširovali e, to, čo je v e, prílohe 25. Sú to veci, ktoré skutočne treba monitorovať a ktoré musia posúvať pred členské štáty a nie natoľko celý systém OSN alebo UN ženy. A určite e, veľa vecí je vlastne aj e, v rukách EÚ parlamentu. E, vyslovila sa nádej, že rada zlepší svoju angažovanosť tým, že založí pracovnú skupinu na monitorovanie 1325, respektíve monitorovania jej implementácie. Teraz by som Toto bolo vlastne o tých troch udalostiach v oktobri, Teraz by som chcela hovoriť niečo o tom, čo môže urobiť parlament a čo e, môže urobiť EÚ. EU Samozrejme, potrebujeme politickú vôľu, potrebujeme dôkazy o dopadoch a je veľmi dôležité mať tieto dôkazy a indikátory by nám pritom mali pomôcť. A potom musíme e, mať systém monitorovania a e, podávania e, účtov. Hovorili sme na rodných akčných plánoch. Nemáme ich 27 zatiaľ v Európe, takže e, je dôležité, aby sme e, dosiahli 27, teda plný počet akčných plánov a síce nie len na to, aby boli založené e, na polici. Musíme teda tlačiť na bezpečnostnú radu, aby skutočne e, zriadila pracovnú skupinu. Potrebujeme jasné monitorovanie indikátorov v členských štátoch, ako som už spomínala. 25. septembra tohto roku bol deň angažovanosti členských štátov v New Yorku možno by sme mohli e, si predstaviť, e, e, predstaviť aj Európsky deň angažovanosti, kde by sme rozmýšľali nad tým, o čo sme dosiahli, čo potrebujeme zintenzívniť. Menšie ženské E, sú menšie ženské organizácie, ktoré sa na národnej úrovni e, zaoberajú e, otázkami mieru a bezpečnosti žien. Musíme si premyslieť, že čo by sa dalo pre nich urobiť, možno nejaké finančné prostriedky. A vidím, že som už završila svojich 10 minút, takže končím. Ďakujem pekne. sme si zaznamenali tých 8 indikátorov eh, pre Európsku úniu, respektíve úlohu Európskej únie a Európskeho parlamentu a aký špeciálny prínos môže Európsky parlament eh, priniesť. A ďakujem pekne a teraz eh, vítam Katarínu Lén, ktorá pracuje v oddelení pre ľudské práva Rady Európskej únie a je v rade zodpovedná aj za implementáciu eh, uznesenia 1325 a 1820, čiže na, európsky, na úrovni EÚ. Ďakujem, že som dostala šancu hovoriť o realizácii uznesenia 1325. Je veľmi pekné, že Európsky parlament zorganizoval takéto podujatie a že je taký aktívny. Som veľmi rada, že som si vypočula štúdiu, ktorú prednesla pani Gia. Parlament je prvou inštitúciou, ktorá hneď po prijatí uznesenia 1325 začal vyvíjať tlak na implementáciu tohto uznesenia. Som veľmi rada, že som dnes tu medzi vami toto stretnutie prišlo v pravý čas, pretože pred 13 dňami sa v New Yorku odohrala otvorená rozprava OSN, o ktorej hovorila aj Dagmar. Rada by som spomenula, že Európska únia bola veľmi aktívna v prípravách tohoto stretnutia, veľmi silne obhajovala to, že Bezpečnostná rada by mala presadzovať tieto globálne ukazovatele. Hovorilo sa o schopnosti viesť, o leadership vlastnosti a o tom, ako by sa mali zachovať členské štáty Bezpečnostnej rady OSN. Desiate výročie sa prediskutovávalo na rozličných pracovných skupinách, kde sa formulovali konkrétne pozície, stanoviska EÚ. Je to veľmi dobrý príklad toho, ako uviezť do praxe komplexný dokument, ako takto by sme sa mohli správať aj na úrovni OSN. Po tomto stretnutí však dúfame, že v Bezpečnostnej rade budeme schopní sa pohnúť dopredu. Rakúsko v otvorenej rozprave obhajovalo mechanizmus komplexnosti a špecializovaných pracovných skupín v Bezpečnostnej rade, takže vidíme, že EÚ je naozaj aktívne aj pri okamžitom reagovaní na spomenutý dokument a oslavy jeho výročia. Nebudem opakovať to, čo povedala pani Gia a pani Hautala, ale v roku 2008 pred troma rokmi sa otvorilo isté politické okienko počas francúzského predsedníctva a my sme mohli presadzovať našu agendu. Vždy považujem za kľúčové piliere politiky EÚ obranu a bezpečnosť. A takisto sú dôležité operatívne dokumenty, ktoré súvisia s 1325 a 1820, pretože tieto s touto širokou politikou bezpečnosti a obrany súvisia. A takisto úsmernenia, ktoré sa týkajú žien, sú dôležité. Možno by sme už nemali toľko hovoriť o pilieroch, pretože tvoria len isté prostredie, pretože po životnom prostredí po Lisabonskej zmluve je aj životné prostredie veľmi dôležitým pilierom. Chcela som zdôrazniť niekoľko bodov pri realizácii alebo implementácii. Je veľmi pekné podeliť sa o úspechy a keď budem mať čas, urobím tak. Ako pani Gia už povedala, dnes už máme pred sebou 13. misiu, e, kde sú zúčastnené poradkyne pre rodovú rovnosť. Už boli v Kosove, už boli v Kongu, kde sú takisto ženy, ktoré pracujú na ženských otázkach a rodových záležitostiach. Veľmi dôležitý príklad, keď som bola v Kongu, v Gome v roku 2010, bola tam policajná dôstojnička a ďalej ľudia, ktorí sa zaoberali špecificky sexuálnym násilím, boli to tam ďalší odborníci, ktorí v Kongu pracovali na tejto tematike, takže opäť agenda ľudských práv, ktorá v severnom Kibu, e, to vtedy bola nevydaná, sa už začala aj realizovať. Poučili sme sa z chýb, ktoré sme na misiách urobili, keď sme aplikovali spoločnú bezpečnostnú obranú politiku v praxi. Takáto správa je už vypracovaná, pripravili sme na prvé čítanie a prediskusujeme diskutujeme si o pracovných skupinách. Je to veľmi zaujímavý proces, do ktorého sa zapájajú členské štáty a mimo vládne organizácie. Môžeme si premyslieť, aké konkrétne aktivity by sme mali, by, akým by sme mali dať priority v budúcnosti. A takisto toto naše dnešné stretnutie naozaj prišlo v tú pravú chvíľu. Stále Pokračujeme v práci na školeniach a tréningoch. Počas švedského predsedníctva minulý rok sme sa sústreďovali a teraz pokračujeme na štandardizované modely. Máme štandardizované moduly školenia pre rodové záležitosti, detské práva, ženské práva a dúfame, že členské štáty, v ktorých kompetencii tieto školenia sú, boli, budú veľmi aktívne a využijú tieto pripravené moduly. Takisto sme zrealizovali web stránku o ženách miery a bezpečnosti, kde je možno ľahké a možno nie až také ľahké nájsť informácie. Dúfame, že teraz je ľahšie nájsť viac informácií o ženách, keď táto stránka existuje. Čo sa týka zodpovedania sa z vykonania pridelených úloh, respektíve z oskladaní účtov, prijali sme v júli 17 istý set ukazovateľov k implementácii 1325. A to v súvislosti so spoločnou bezpečnostnou a zahraničnou politikou, budovaním mieru a krízovým manažmentom. Tam všade sme zapracovali rodovú, rodovú perspektívu, rodové hľadisko a takisto pri rokovaniach o miery a post po vojnovom financovaní obnove. Naš, dokonca sa stalo aj náš vlastný personál spáchal sexuálne trestné činy. Aj tieto veci si želáme vyšetriť, aby sa už nikdy neopakovali. Pracujeme na správe teraz, ktorá by mala byť čoskoro v nasledujúcich týždňoch hotová. A táto správa nám dá jasnejší obraz o tom, čo sa v praxi deje. Vieme, že máme inštitúcie, ale máme 20 členských štátov, ktorých ktoré nám poskytujú dáta, takže máme dôležité zhromaždené údaje. V roku 2009 a na začiatku roku 2010 financovali členské štáty projekty, ktoré súviseli s danou tematikou a bolo to vyše 3 miliónov eur. A môžeme poskytnúť mnohé príklady v našej správe, ako sa využili tieto peniaze. Napríklad EÚ podporilo e, dianie v Somálsku, kedy somalskú ženskú agendu sa snažilo e, presadiť v mnohých oblastiach. Ako vidím, čas veľmi rýchlo beží. Som rada, že tu je aj zastupkynia Unifamu a že si môžeme spolu naplánovať podporné programy na, programy, na projekty na budúci rok, ktoré sa týkajú žien a konfliktov a rozličných realizácií uznesení Bezpečnostnej rady v oblasti bezpečnosti žije na mieru. Otvorené dni, o ktorých sa tu už hovorilo, tam žiadame, aby všetky naše delegácie, ktoré sa týkajú krajín, v ktorých nedávno prebehli konflikty, Všetky dni otvorených dverí majú zahrnúť aj miestne ženské organizácie. Ja som sa napríklad minulý týždeň zúčastnila prostredníctvom Skype eh, stretnutí, eh, stretnutia v ďalekom vzdialenom mestečku v Gruzinsku, kde sa hovorilo o tom, ako by ženy mohli hrať úlohu v hospodárstve krajiny po konflikte. Zajtra napríklad bude deň otvorených dverí v Airville v Iraku, kde bude 150 účastníkov a na konci tohto mesiaca bude takýto deň otvorených dverí v Bagdade. Naša misia v Bosne zorganizovala štyri takéto stretnutia na rozličných miestach Bosny, kde aj vedúci misií aktívne sa zúčastňovali a kde sa vygenerovalo veľa dobrých nápadov. Napríklad podpora kampane 16. dňa, ktorá sa týka násilia voči ženám a tomu, ako zabraniť tomuto násiliu. Túto iniciatívu sme prebrali z OSN a ďakujeme za námet. Čo sa týka Africkej únie, Africká únia je veľmi dobrým partnerom. Organizovali sme podujete spoločne, napríklad to v New Yorku, ktoré bolo tematickým stretnutím, ale pravidelne v rámci dialogu hovoríme o našej tematike. Napríklad v Addis Abebe dva dní mimovládna organizácia zorganizovala takéto stretnutie, kde sme hovorili o rezolúcii 1325. V Etiópii občianská spoločnosť sa zapája do takýchto dialogov. Prijali sme mnohé odporúčania z týchto stretnutí, napríklad to, čo sa implementovalo v rámci 1325 v Európe a v Afrike. Robili sme istú inventúru. Ako by sme mohli podporiť školenia v Afrike, ľudí, ktorí udržujú mier v Afrike, to bola ďalšia téma. Myslím si, že už som minula všetok svoj vyhradený čas, takže nemôžem už konkrétne hovoriť o odporúčaniach, ale týkajú sa školenia, náboru personálu, nových štruktúr, ktoré sa vytvoria a tiež e, dimenzie pozitívneho rozvoja nominácie prvej ženy, ktorá bude zastávať vysokú pozíciu v Sudane. Pred dvoma týždňami v Addis Abebe som sa stretla so ženami, ktoré prichádzajú z afrického rohu, prišli z afrického rohu a bolo to naozaj veľmi úžasné stretnutie. Zostali mi na neho krásne spomienky. Ďakujem za pozornosť. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani Lejnane. Teraz e, už e, vieme viac o tom, čo sa urobilo, to, o tom, čo sa v súčasnosti robí. E, a preto by sme sa vám chceli poďakovať za to, že ste dnes prišli. Týmto odovzdávam slovo pani Lene Ag, ktorá je generálnou tajomničkou švedskej mimovládnej organizácie Kvina Til Kvina, a ktorá pracuje na Balkáne, na Blízkom východe, v Južnom e, Ka- e, Zakaukasku a jej organizácia sa snaží posilniť vplyv žien. Well, thank you very much. I would like to... Veľmi pekne ďakujem. Chcela by som sa poďakovať výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ako aj podvýboru pre ľudské práva za ich pozvanie. Na budúce možno o to prejaví záujem aj výbor pre zahraničné veci. Eh, chcela by som eh, predstaviť eh, našu nadáciu a jej úlohu v oblasti v, priamo v teréne s cieľom posilniť úlohu žien. til Kvina to je švedský výraz, ktorý znamená žena k žene. Je to platforma 28 organizácií občianskej spoločnosti a think tankov z 13 európskych krajín. Dúfame, že ste našich 10 bodov od odporúčaní dostali, to znamená odporúčaní k 1325. V zásade ehm, my tu hovoríme o ženách priamo v teréne. Pred dvoma týždňami ehm, sme e, sa spolu s ďalšími ženami zúčastnili na rokovaní OSN o uplatňovaní uznesenia 1325, 10 rokov po jeho prijatí. Ako Dagmar hovorila, e, toto e, vystúpilo tam veľmi veľa rečníkov, čo možno interpretovať ako zvýšený záujem žien o ich úlohu v budúcnosti budovanie mieru a bezpečnosti, ale skutočnosť je taká, že zostáva to väčšinou na úrovni retoriky. Ehm, tu treba hovoriť aj o marginalizácii afgánskych žien a ich e, veľmi ťažkom údele v súvislosti s medzinárodnými intervenčnými silami v krajine. Chcela by som povedať najprv niečo o tom, ako sa ženy organizujú, organizujú realizujú v záujme mieru a chcela by som sa podeliť aj o zistenia niektorých nezávislých správ o tom, ako štyria e, kľúčoví e, aktéry OSN sa zapájajú do budovania mieru. Tie tri e, odporúčania sa týkajú eh, práce v teréne a pri podpore udržateľného mieru. Chcela by som eh, tieto odporúčania eh, zopakovať. Ich súčasťou sú aj fondy. Veľmi často sa hovorí o uznesení Bezpečnostnej rady OSN 1325 e, ako uznesenie, ktoré sa týka predovšetkým mieru a bezpečnosti a účasti žien ako predpokladu premiér. Začlenenie žien, ich prítomnosť a účasť na tomto procese, ich pohľad a ich prínos k e, základu rokovaní zvýši šance na udržateľný mier. Toto je dôležité. Znamená to, že je to otázka mieru a bezpečnosti a e, e, pozornosť venovaná e, právnym právam a politickým právam žien, čo je základným predpokladom, predpokladom preto, aby sa čelilo násiliu a diskriminácii alebo provokáciám, ktoré by mohli ohroziť miera bezpečnosť. Ale po desiatich rokoch existencie uznesenia 1325 a sprievodných uznesení ešte stále neexistuje dohoda začleňovať tieto e, pohľady do hlavného prúdu bezpečnostnej politiky. Prečo tomu tak je? E, je tomu tak preto, že orgány zodpovedné za rozhodovanie nevedia, ako to robiť alebo je to preto, že v tejto oblasti dominuje politická elita, ktorú tvoria predovšetkým muži a ktorí si neuvedomujú, aké podmienky, v akých podmienkach žijú ženy a akú úlohu zohrávajú pri všetkých e, etapách e, konfliktu. Ženy sú teda pri rozhodovaní a pri mocenských hierarchiách e, marginalizované a preto potrebujeme hľadať iné cesty k vyvíjaniu politického tlaku. Ženy veľmi rýchlo vedia tvoriť organizácie a reagovať na potreby komunity v postkonfliktných situáciách. A to pragmatickým spôsobom. Nie preto, že by boli lepšie než muži, ale práve preto, že ženy si najlepšie uvedomujú svoju zodpovednosť za potreby detí a rodín. Na prvý pohľad to môže vyzerať skôr ako humanitárna a sociálna práca, než ako práca na budovanie mieru a zmieru. A ale tento typ komunitných služieb, ako napríklad služieb pre utečencov, sa môže e, vyvinúť do diplomacie človek k človeku. E, tieto existujú tragické situácie, kde ženy majú problém e, s spolupracovať. Na južnom Zakavkazku existujú mnohé zmrazené konflikty, ale ženy sú tam aktívne v projektoch mieru a zmierenia. Napríklad v Nagorno-Karabachu spolupracujú gruzinské a ruské ženy. Zasluhujú si uznanie. Zdá sa však, že e, schopnosť ich e, lídrov e, sa obmedzuje na to, aby ženy vnímali len ako obete. Samozrejme, ženy sú obeťami ozbrojených konfliktov, ale nedostatočne sa uznáva ich úloha v, pri mieru a pri e, presadzovaní ľudských práv. Áno, sú obeťami v rukách opresívnych vodcov, ale málo sú ženské aktivistky vnímané tak, ako by ste zasluhovali. Teraz by som chcela v krátkosti informovať o niektorých kľúčových zisteniach nezávislého hodnotenia uznesenia 1325. My sme už hovorili o tom e, do istej miery, ale všetko poukazuje jedným smerom a to, že vlády aj medzinárodné inštitúcie nerobia to, čo hlásajú. Je to hlboký rozpor medzi samotnou politikou, diplomatickými zásahmi a programy, eh, pom, programami pomoci. Uh, E, Gia hovorila o dokumentoch e, OSN, ktoré, EU, e ktoré sú pomerne dobré, ja s tým súhlasím, ale pokiaľ ide o zásahy v Kolumbie, v Kosove, na Blízkom východe, tam e, nemožno hovoriť o komplexnom zaramcovaní e, tejto pomoci, predovšetkým pokiaľ ide o účasť žien. A e, beriem na vedomie to, čo si povedala, že sa veci zlepšujú, ale my samozrejme k tomu chceme čo najväčšmi prispieť. A ďalej e, e, sa domnievam, že EÚ by mala zvýšiť aj podiel žien pracujúcich v jej vlastných inštitúciách. To je pravda, ale pokrok je príliš pomalý. Ako e, aktivistka občianskej spoločnosti by som chcela zdôrazniť kľúčovú úlohu parlamentu ktorú zohráva parlament pri e, kontrole aktivít komisie aj rady. Robí tak pri viacerých príležitostiach a ja by som, ja viem, že e, vám ich nemusím pripomínať, ale vzhľadom na diskusie o e, finančnom výhľade na obdobie 2014 a ďalej je potrebné prioritizovať organizácie občianskej spoločnosti pracujúce v oblasti Eh, ženskej eh, rovnosti žien a účasti žien. A samozrejme, kľúčovú lohu tu musia zohrať aj členské štáty EÚ eh, pretože táto problematika sa musí stať súčasťou národných ačných plánov a musia byť stanovené minimálne štandardy na to, aby mohli byť tieto akčné plány účinné a e, v zásade ich e, náčrt podáva tento náš 10-bodový program. Teraz, ako to vyzerá v teréne? Poprvé je potrebné e, zabezpečiť politické uznanie. Ženské mierové aktivistky e, sú často vystavené e, bezpečnostným hrozbám, ale nedostávajú žiadne, žiadnu ochranu. Toto nie je práca pre citlivky. A je potrebné, aby sme e, neboli označované ako e, teroristky, je potrebné zabezpečiť medzinárodnú ochranu. A tu by som chcela zdôrazniť, že všetci z vás v tejto miestnosti, vážení poslanci a poslanky, nevždy, keď cestujete do konfliktnej oblasti, vás prosím, aby ste sa stretávali s organizáciami žien, vypočuli si ich a aby ste e, od nich získavali potrebné informácie diskusie. Po druhé, treba zapojiť ženy do mierových rokovaní. My sme už počuli, že zhruba 6 e, negociátorov a 2 alebo menej e, e, sprostredkovateľov sú ženy. Ja si myslím, že čas to že, že, že je potrebné, aby sa pri um, rokovacích stoloch eh, zvýšila účasť žien. Teraz je na to vhodná príležitosť, aby sa pri každej mierovej dohode eh, táto vec riešila. Záverom by som chcela uviesť eh, svoju tretiu pripomienku, ktorá sa týka financovania. Financovanie je potrebné na budovanie kapacít, na uh, zabezpečenie aktivít. Ženy, ktoré pracujú v tejto oblasti, majú často uh, problémy s financovaním. Tu by som samozrejme toho mohla povedať oveľa viac, ale nemám na to priestor. Myslím si, že nastal čas na to, aby bol vymenovaný uh, predstaviteľ na vysokej úrovni pre e, zastúpenie žien v rámci systému EÚ. Čiže e, pokiaľ ide o uznesenie 1325, e, tu nejde o to, aby mali ženy väčšie slovo, ale ide o to, aby sa zabezpečil udržateľný mier pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem, pani Ag. Myslím, že mm, vlastne s vami súhlasíme. Uznanie, financovanie, podpora. A bolo veľmi zaujímavé vypočuť si aj vaše názory z občianskej spoločnosti. Ďakujeme vám veľmi pekne všetkým trom našim hostiam a dúfam, že ste pripravení odpovedať na eventuálne otázky poslancov. Teraz otváram diskusiu, môžete sa pýtať, aby sa diskusia rozbehla. Pane Lunačej, prosím. V prvom rade maj, moji kolegovia koordinátori Takže aspoň my, keď ste hovorili, že e, e, v tom výbore nikto nie je. E, niekedy mám pocit, že by sme mm, mali, keď máme takéto um, um, rezolúcie, napríklad, ktoré by sa zaujímalo, e, ktorý by mal titul Muži, mier a bezpečnosť e, lebo to, že nejde tu iba o to, že ženy sú len obete. Sú samozrejme aj obete, ale sú aj tí, ktorí budujú mier. Ja som feministka. Myslím, že sme mali aj niekoľko uh, mužských uh, členov sociálne záležitosti, ľudské práve dominujú skôr ženy, e, ekonomiku, e, diplomáciu dominujú väčšinou muži. Čo sa týka mm, informácií Catherine Ashton, e, mohli by ste nám povedať, ako bude štruktúra vyzerať. V našich rokovaniach s Catherine Ashton sme žiadali, aby že hlavnou štruktúrou by, mali byť, by mala byť štruktúra ľudských práv a takisto e, otázky e, rodové. Môžete nám nejak bližšie povedať, viete už, e, lebo sa vám ste spomínali, že je tu ešte trošku smetok. Eh, eh, budeme samozrejme eh, tiež rozmýšľať, čo môžeme urobiť my ako parlament. A, ale ešte stále je tam veľa nejasností. A potrebujeme aj členské štáty, ktoré by to posúvali vpred. A samozrejme aj občianská spoločnosť. to, vy to aj tak robíte. Takže myslím si, že si to bude E, potrebovať ešte viac e, nátlaku. E, z vlastnej skúsenosti som pracovala pred časom, než som sa stala političkou v občianskej spoločnosti. nechyť o čokoľvek, rokovanie a tak ďalej. Nepožadujeme kvóty nie všade, ale napríklad v rokovaniach, ako ste spomínali, chceme, až by ženy boli prezentované takým e, spôsobom, aby boli potrebné pre pokrok. A mnohí e, tvrdia, a sa to nepáči, že kvóty to je len akýsi alibizmus. Ale Ide o to, že aj e, muži sú v určitých e, pozíciách za to, len že sú muži, nie za to, že by boli lepší. A o tom, čo sme diskutovali v parlamente, že pre ďalší mandát e, sa možno pozície zmenia, budeme žiadať aby bola vyrovnanejšia e, e, reprezentácia e, žien vôbec v parlamente, ale aj v, na vedúcich miestach výborov a tak ďalej. Ďakujem. Pani Lunacek. Ja by som tiež v krátkosti chcela niečo povedať o význame žien, eh, na ktoré sa nazera veľmi často ako obete. Často alebo výlučne sa pokladajú za obce a pritom sa vôbec nevidí, aké kompetencie, aké skúsenosti e, sa skrývajú za týmito e, ženami a že môžu e, pozitívne prispieť. V mnohých tých najrozličnejších oblastiach je to jednoduché, veľké zjednodušenie ženy vnímať len ako obete. A pritom sa stávajú kompetencie, ktoré majú kompetentnosti, schopnosti a tak ďalej, skúsenosti, tie sa pritom úplne strácajú. Takže aj my v, e, e, v ženskom výbore pracujeme na to, aby sme zlepšili možnosť e, vplyvu žien. Máme tu celý rad tém, s ktorými sa v tejto skúsenosti, súvislosti zaoberáme a môžeme tiež vyvíjať veľký nátlak aby sme dostali viac žien do rozhodujúcich pozícií aby sme vyjadrili solidaritu s tými ženami, ktoré dostanú možnosť sa dostať do rozhodujúcich funkcií a musíme podporiť ich prácu. E, nejde teda len o to, Eh, aby sme dostali viac žien do dôležitých pozícií, ale ide o to, že ak sa tam dostanú, ich musíme ďalej podporovať. Teraz dávam slovo Goši Laušut. Neviem, či som dobre vyslovila jej meno. Máte slovo. Ospravedlňujem sa, eh, keď eh, som jediná, čo sa pýta túto otázku máme e, e, e, vlastne akčný plán na EU úrovni na implementáciu 1325, teda popri národných. Potrebujeme vôbec takúto, takýto akčný plán na EU úrovni? Ďakujem za slovo. Hovorí pani Cornelisen. Každá skupina, ktorá sa tu vyjadrovala, osvetlila čosi nové. Nie je tu žiaľ veľa poslancov, dva, dvaja zástupcovia za stranu zelených. Obaja prehovoria, ja osobne budem hovoriť veľmi stručne. Hoci tu je veľa stretnutí práve dnes, na ktorých mohli poslanci byť prítomní, nie je to podľa mňa, ich neúčasť nie je preto, že by sa o túto tému nezaujímali. Ulrike už spomenula, že by nám, poslancom, veľmi pomohlo v našej práci, keby sme mali viac informácií, ale viac konkrétnych informácií skôr o jednotlivých krajinách. Pretože všetci pracujeme v delegáciách, v rozličných častiach sveta. A myslím si, že by bolo mnoho ľudí, ktorí by sa chceli venovať týmto veciam, ak by o nich viac vedeli. Preto by sme naozaj potrebovali úplne konkrétne informácie, ktoré sú presne a konkrétne strihnuté na špecifickú situáciu, ktoré sa týkajú konkrétnych návštev a ktoré by pomohli pripraviť ďalšie návštevy parlamentu v predmetných regiónoch. Ďalej by nám pomohli návrhy na e, zlepšenia, ktoré by boli e, dobré v rozličných krajinách. Čím konkrétnejšia informácia, tým je to pre nás prínosnejšie a tým lepšie ju môžeme využiť pri našej práci. Ja by som bola ochotná e, v ďalšej správe o Balkáne zapracovať niektoré tieto námety táto správa je ešte stále v takou správou o zmierovacích procesoch, ktoré prebiehajú. A ja som celý svoj život pracovala v oblasti ženských práv a ešte som si stále sama pred sebou neodpovedala na otázku, či sú ženy dostatočne zapojené alebo nedostatočne zapojené do týchto e, aktivít. Takže všetky námety od odborníkov uvítam. Ďakujem. Ďakujem. Pani Cornelissen. Teraz môžeme odovzdať slovo našim trom pozvaným e, rečničkám. Každej, každá má k dispozícii dve minúty na odpoveď. Najprv dám slovo pani Šumacherovej na jej závery. Actually, I don't think... Nemyslím si, že sa dá veľa dodať k tomu, čo už tu odznelo. Oceňujem to, čo povedala pani Cornelsen a myslím si, že takéto informácie, aj všeobecné informácie o spoločnosti, je možné poskytnúť. Ste naozaj e, vítaná pri takýchto aktivitách a poskytovaní informácií. Oceňujem, že ste sa s nami podelili aj o to, o čom ste zatiaľ nerozmýšľali a niekedy sú veci, ktoré si človek odnáša zo stretnutí, nie celkom jasné priamo na stretnutí, ale až neskôr sa vyjasnia. Myslím si, že o národných akčných plánoch v Európe a o Európskom národnom akčnom pláne odznela zaujímavá otázka. Ja si to preskúmam. Neviem, či nám nestačí rámec pre akčné plány, ale ne, neviem, necítim sa kompetentná odpovedať presnejšie na túto otázku. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Slovo má pani Leinonen. Ďakujeme za predchádzajúci príspevok. Pani Leinonen pokračuje. Zvyčajne mám e, postoj k odpovedi na otázku, či majú byť aj európske akčné plány takú, že Európa vlastne tvorí istú obálku národným plánom. Máme tu súbor indikátorov, ktorý sa nám podarilo dodoved na tento rok. Bol to dobrý začiatok. A v roku 2008 bola priaznivá politická situácia, aby sme mohli našu agendu pretlačiť. Zároveň neexistuje európsky akčný plán a je aj veľa, veľmi málo informácií o budúcej štruktúre Euró- vonkajšej služby, vonkajšej činnosti. E, pani Ashton už vypracovala istý organigram ktorý sa podobá DG Relax, kde som predtým pracovala, pretože sa e, vytvára na základe geografických riaditeľstiev a potom je tu jedno riaditeľstvo pre ľudské práva a v organigrame, ktorý som videla ja, bolo, bol aj útvar venovaný rodovej rovnosti. Ešte stále táto štruktúra však nie je ustálená, aspoň ja neviem, že by bola a možno nie je dobré mať iba rodovú agendu v útvare, ktorý je paralelný všetkým ostatným útvarom, to potom nemá dostatočnú váhu, nemo, nie, nie je možné sa dostatočne vymedziť voči sesterským a bratským útvarom. Takýto organigram napríklad pri štruktúrach e, krízového manažmentu alebo spoločnej zahraničnej obranej politiky na rade e, nie až tak dobre funguje. Je dobre, aby bola priama linka na tú najvyššiu úroveň. A iné riaditeľstva nemajú takúto priamu linku. Keď sme riešili tento organigram, pýtali sme sa, ako byť efektívnejší pri uplatňovaní rodového hľadiska. A tá, tento otáznik stále zostáva. Chcela som ešte niečo povedať, ale mi to uniklo, tak myslím si, že to je z mojej strany všetko. A práve som si spomenula, na moju vlastnú skúsenosť, keď som pracovala na generálnom riaditeľstve Relax v oblasti bezpečnosti a obrany a keď som potom prišla do rady, ukázalo mi to veľmi dôležité zastúpenie osobnosti, akou bol Javier Solana. Osobnosť politika, ktorý je na správnej pozícii, dokáže presadiť e, veci, dokáže uh, završiť mnohé úspechy aj v agende spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. To bolo jasne vidno. Takže toto, bolo moja, toto bola moja záverečná myšlienka. Ďakujem. Ďakujeme a pani Ag. Možno taký drobný námet pre parlament, čo by sa mohlo dosiahnuť, ak by ste chceli mať vysoké zastúpenie k 1325. Ale najprv sa vrátim ku kvótam. To je zdlhavá rozpráva a parlament o tom naozaj diskutuje. Kvóty jednoducho fungujú v praxi. Toto všetci vieme. Videli sme na politickom eh, zastúpení po celom svete, ako kvóty pomohli Takže si myslím, že kvóty treba brať vážne do úvahy. Teraz e, k informáciám, špecifickým informáciám z jednotlivých štátov. Samozrejme, že to môžeme poskytnúť. A sú tu mnohé inštitúcie, ktoré veľmi radi sa s vami podelia o konkrétne informácie o krajinách. Stanovisko, ktoré sme vám dnes predložili, sa týka aj národných akčných plánov. Dovolte mi povedať, že severské severská, sesterská občianská organizácia urobila istú hierarchickú tabuľku a Fínsko pri, sa umiestnilo na prvom mieste v týchto národných akčných plánoch, ale aj Fínsko malo problémy pri ich uskutočňovaní, pretože to súvisí s prideľovaním rozpočtu, s termínmi, cieľmi, prioritami a podobne a podobne. Takže potrebujeme národné akčné plány, ktoré by vytyčovali minimálne štandardy, ale prosím, nemyslíte si, že národné akčné plány sú náhradou za činy. Môžeme plánovať, koľko chceme, ale je treba aj priviesť na, svet, na svetlo sveta činy. Toľko som chcela povedať. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pani Ag. Skôr než dám slovo pani Hautala, aby mohla ukončiť toto rokovanie, ešte dávam slovo pani Schumacher. Ja by som chcela v krátkosti e, povedať len jednu vec, že chcem osobitne poďakovať Európskej únii a chcem povedať, Ďakovať aj za e, tlak, ktorý vyvíja v rámci e, cestnej mapy na podporu tých ukazovateľov, o ktorých sme hovorili. Naozaj členské štáty EÚ v tomto smere prejavili silnú zaangažovanosť. To som za, považovala za potrebné spomenúť. Áno, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že Znova e, sa tu dokázalo, že výbor pre zahraničné veci a podvýbor pre ľudské práva musí úzko spolupracovať s výborom pre e, otázky žien v tejto veci a budeme naozaj v tomto pokračovať. Vypočuli sme si veľmi e, cenné myšlienky. Ja som pomerne nedávno hovorila o týchto otázkach z Ataše pre ľudské práva e, členských štátov EÚ, zastupujúcich 27 e, ministerstiev zahraničných vecí. Máme osobitného e, zastupcu pre Sudan a myslím si, že by bolo vhodné mať aj osobitného zástupcu pre ženy v zahraničnej službe a to nie len v regiónoch postihnutých konfliktom. Samozrejme je potrebné, aby sa tu skombinovalo viacero otázok. Vypočuli sme si, že delegácie EÚ by mohli vynaložiť e, menšie granty na mierové úsilie žien. Myslím, že to je vynikajúca myšlienka. Niektoré členské štáty to už robia, keď podporujú iniciatívy občianskej spoločnosti nebyrokratickým spôsobom prostredníctvom malých grantov, tak aby sa zvýšila ich viditeľnosť. Mali by sme teda vyrazniť úlohu zastupiteľstiev, zastúpení EÚ. E, takisto, pokiaľ ide o otázku kvót, sama som videla, že v praxi skutočne fungujú a považujem to za dobrý spôsob, ako zvýšiť viditeľnosť žien, pretože problém je to, že ženy zostávajú e, niekde v pozadí a tu nie je nič lepšie ako kvóty. E, E, pokiaľ ide o revidovanie ľudskoprávnej stratégie EÚ, o ktorej sa tu práve hovorilo a na ktorú sa podujala e, vysoká predstaviteľka, tak tu je e, treba veľa urobiť v spolupráci medzi parlamentom a členskými štátmi a je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa venovala primeraná pozornosť ženám. Tu musíme úzko spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti. Ehm, a e, treba takisto pracovať e, s tými, ktorí majú na starosti zabezpečovanie mieru v konfliktných situáciách. Ďakujeme a ďakujeme aj za všetky tieto práce, ktoré, alebo informácie, ktoré môžeme využiť tu v našej každodennej činnosti. Då återstår det bara att säga tack E, takže mne už teraz nezostáva nečinné, len sa vám všetkým poďakovať za toto zaujímavé popoludne. Ďakujem e, poslancom, ďakujem sekretariátu, ďakujem aj tlmočníkom, ďakujem všetkým.